tak možno to pôjde rýchlejšie. E, najskôr zmena názvu delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodárnou radou na delegáciu pre vzťahy s Palestínou. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Also nochmal, wer... Tak ešte raz, kto je za? Kto je proti? Dobre, preveríme. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Ferreira. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalšia správa Ferreiru, takisto menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Peter van Dalen, dohoda o partnerstve v sektore rybolovu, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Ešte raz e, správa Van Dalen, tentokrát e, dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz štvorka pôvodného textu na dve časti. Je tým pádom vybavená, odsek 4. A teraz e, uznesenie ako také, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Dostávame sa teraz k správe Serao Santos dohoda o partnerstve v sektor rybolovu s Madagaskarom, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Nemôžete rýchlejšie ako ja, nemôžem predbehnúť techniku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Zalba Bidegain. Protokol, ktorým sa mení dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie, uzavretá v Marrakeši. Tu poprosil pán spravodajca, pokiaľ ide o jeho obe správy, o dve minúty. Nech sa páči, pán Zalba Bidegain. Stručne, e, len 30 sekúnd. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za prácu, ktorú odviedli v tejto veľmi dôležitej správe. Ja dúfam, že ona skutočne prispieje k napredovaniu v medzinárodnom obchode, hlavne pokiaľ ide o rozvíjajúce sa krajiny. My čelíme tej migračnej kríze v rámci Európy a je tu jednomyselnosť, že tie riešenia treba nachádzať v krajinách pôvodu. Viac ako predtým musíme ísť takýmto spôsobom podporovať hospodársky rozvoj v takýchto krajinách. Ďakujem pekne, kolegovia. Ďakujem pekne, kolega Zalba Bidegain. Menovité hlasovanie o tejto prvej správe. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalšia Zalba Bidegain správa, takmer identický názov. Tu ide o protokol, ktorým sa mení dohoda o založení svetov obchodnej organizácie. To je dohoda o ľahčení obchodu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Teraz na jednotka. Pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Dvojka. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 14, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 15, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Peťka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté 17. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 7. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 8. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté 9. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Pozmeňte návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté celé uznesenie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Svoboda, povolenie Rakúsku, Belgicku a Polsku, aby ratifikovali Budapešťanský dohovor o zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste, alebo aby k nemu pristúpili. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali koniec hlasovania. To ja. Prijaté. E, správa Keller, dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Najskôr e, viaceré pozmeňujúce návrhy po blokoch. Kto je za, to je proti. Zdržal sa niekto prijaté. 27, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokiaľ ide o 47, tak tu máme ústny pozmeňujúci návrh spravodajkyne e, pani Keller. E, ďakujem, kolegyne, kolegovia. Tu máme ústny pozmeňujúci návrh, e, ktorý tak vystupuje z toho, toho tieňa, tak povediac, to je vec, ktorú sme ráno počuli v prejave pána Junkera. E, je ťažké to nájsť v tom hlasovacom zozname, ale hovoríme o tom, že ďalšie prerozdelenie 120 tisíc žiadateľov, teda utečencov e, Grécko, Taliansko, že to bude realizované na základe návrhu komisie. A potom tam bude aj tá formulácia, o ktorej budete, o ktorej budete konkrétne hlasovať. E, bude to v tom hlasovacom zozname. Ďakujem pekne, pani Keller. Sú nejaké námietky? Viac ako 40. Budeme teda hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 47 pôvodnej, pôvodnom znení. Kto je za 47? Kto je proti? To preveríme. Čiže 47 pôvodnej formulácii. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Prijaté. Tým pádom sme vyvolili 29, 44 na dve časti. E, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 48. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 42. Dobre. 48. Preveríme. Tak otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 42, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Prijaté. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prima sa. Trojka v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa štvorka v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa peťka v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa druhá časť. Kontrolujeme, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Šestka v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Príjma sa. Tým je vybavená 45 deviatka v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrža hlasovania? Príjma sa. Skontrolujeme 46. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13. V menovitom hlasovaní otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz ďalšie menovité Ja Nebudem to hlasovať oddelenie, čiže 14. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 15. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 16. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 18. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa 19. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa 22. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijíma sa 23. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. A teraz hlasovanie o pozmenenom návrhu komisie. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa teraz správa Westfalen. Týka sa mestskej dimenzie, teda mestského rozmeru politik EÚ. Začíname hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa paragraf 26 v dvoch častiach v menovitom hlasovaní. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa Teraz menovité hlasovanie ku zmene menu návrhu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa. A teraz e, správa kolegu Dojča, investovanie do zamestnanosti a rastu, podpora hospodárskej, sociálnej, územnej, súdržnosti VEU, paragraf 4, pôvodný text v dvoch častiach, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Priema sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Priema sa. Paragraf 23. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Priema sa. Paragraf 24. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa paragraf 24 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Paragraf 28 v dvoch častiach, vždy menovité, menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie príjma sa. Paragraf 29, dve, ča, dva čas, dve časti, menovité hlasovanie. Prvá časť. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie Zamieta sa. Paragraf 30 v troch častiach, vždy menovité hlasovanie. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijema sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijema sa tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa paragraf 45, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa paragraf 64 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie, prvá časť. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa paragraf 66 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Končím hlasovanie. E, začínam hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa teraz uznesenie ako celok. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa teraz správa Fandekam. Prepačte, nie, preskočím z jednu správu, správu Kukan, hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia solidarity medzi generáciami, paragraf 8, prvá časť. Kto je za, kto je proti, príjma sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržať sa, prímasa, sa. 17 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto zdržal sa, príjma Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto zdržal sa, príjma prímasa, Tretia časť. Takže druhú časť preveríme. Začíname hlasovanie. hlasovali prosím všetci. Končíme hlasovanie. Príjma sa tretia časť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa paragraf 8 v troch čas, dvoch častiach. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa druhá časť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa paragraf 28. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa paragraf. Teraz 30 po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 39 po častiach. Prvá časť za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté mám pocit, ale radšej to overme. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Už ste prosím všetci hlasovali. Konec hlasovania prijaté. Teraz uznesenie ako celok. Menovite, nech sa páči. Haben alle abgestimmt? Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz práva Vandeka, Biela kniha doprava z roku 2011, odsek 3, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Štvorka, počastia, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 8. Menovite, nech sa páči. Haben alle abgestimmt? Už ste prosím hlasovali. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz 9 menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. 10 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 11. Menovite. Hlasujte. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. 13 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 16 menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 18 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Druhá časť menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 19 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 20 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 26 menovite. Nech sa páči, hlasujte. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté 29, menovite hlasovanie otvorené. Hlasovali ste už. Koniec hlasovania. Prijaté. 34, bod 9. Menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 34, bod 12. Po častiach prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté? Druhá časť menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 39. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 41. Po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 43. Po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 54 počastia, Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 60 počastia, Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 63, časť 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. 63 bod 5. Počastia prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. 63 bod 8. Menovite. Nech sa páči. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 63 bod 9 po častiach prvá časť za. Proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť menovite, nech sa páči. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 63 bod 10, menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. 63 bod 12, menovite hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Zamietnuté. 64 bod 5. 64 bod 5, kto je za? Ešte raz, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Bod 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Stále 64 bod 12 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 64 bod 15 za. Proti kto sa zdržal, prijaté 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 65, prvý bod za, proti, kto sa zdržal, prijaté bod 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté bod 6, menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý, koniec hlasovania. Prijaté. Teraz bod 12 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť menovite. Hlasujte. Hlasovali ste? Koniec hlasovania. Prijaté. 66, bod 8 za, proti, proti, kto je proti ešte stále. Ešte raz za a prosím jasnejšie. Proti. Mám pocit, že zamietnuté, ale nechávam overiť. Hlasovanie otvorené. Už ste hlasovali. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz e, pokračujeme e, druhou časťou, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Úvodné ustanovenie G, po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Uznesenie ako celok, nech sa páči menovite. Hlasoval prosím každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pokračujeme správou kolegyne Fossenberg. Ženy vo vede a na univerzitách. Odsek 22. Odsek 22, pôvodný text menovite. Hlasujte. Správa Vozenberg. Hlasujte o 22. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 25. Menovite. Hlasujte. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 35 po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť, menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 42 menovite, nech sa páči. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 48 po prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť menovite. Nech sa páči, hlasujte. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie R menovite. Nech sa páči. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Uznesenie ako celok po zmenenej verzii. Hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz správa Rodriguez. Týka sa to posilnenia postavenia žien, dievčat vďaka vzdelávaniu. Máme tu alternatívny návrh uznesenia, návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 1, pôvodný text po častiach, prvá časť za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 5 po častiach, prvá časť. Dobre, overíme odsek 1, druhú časť, hlasovanie otvorenie, otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz peťka po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Desiatka. Dobre, overíme druhú časť peťky. Otváram hlasovanie. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania prijaté. Odsek 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Odsek 13 po častiach, prvá časť menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý? Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 25 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 27 po častiach prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 28. Menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 29 po častiach. Za každý menovite. Prvá časť, nech sa páči. Hlasoval už každý. Aj EPP by mohli hlasovať. Takto, keby by mi mohli ukázať, ako mám hlasovať koordinátori. Dobre, hlasoval už každý. Koniec hlasovania prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. No dobre. Hlasoval už každý? Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasoval už každý? Koniec hlasovania. Prijaté. 30 menovite. Nech sa páči. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. Prijaté. 31 po častiach, prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 40. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 41 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 43 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. Tretia časť za. Dobre, hovoríme druhú časť. Nech sa páči, hlasujte. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 49 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 50 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Kto sa zdržal? Prijaté. 53. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Úvodné ustanovenie G. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. R v dvoch častiach. hovoríme G, druhú časť. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz T, kto je za? Kto? Druhá časť, ako to s ňou bolo? To už bola druhá časť. Takže v dvoch častiach za prvú časť proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za proti, kto sa zdržiava schválené za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Teraz uznesenie ako celok. Menovite hlasujte, prosím. Haben alle abgestimmt? Ak už všetci hlasovali, <clears throat> tak hlasovanie končím. Schválené. So, wir kommen zum letzten Teraz posledná správa. Šváb, Švajčiarsko EHP, prekažky takajúca sa úplnej realizácie vnútorného trhu, iba jednomenovité hlasovanie. Teraz hlasujte, prosím. Ešte nevyťahujte karty. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Je to schválené. Všetkým želám dobrú chuť.